Prichádza pán predseda parlamentu. Milé kolegyne a kolegovia, Vyhlásujem zasadanie Európskeho parlamentu za otvorené. Prerušili sme ho vo štvrtok 19. februára 2009. Vážení kolegovia, budem hovoriť v jazyku krajiny, ktoré sa táto udalosť týka. Kolegovia, určite ste počuli tie smutné správy o útokoch z víkendu, kde sa udialo v Írsku útok na vojakov v